Zápisnica tejto schôdze e, sa predloží na schválenie na ďalšom zasadnutí. Ak nie e, budú žiadne namietky, e, dnes schválené návrhy o znesenia budú postupené príslušným osobom a organizáciám. Týmto prerušujem toto zasadnutie.